štáte, aby sme takto, takýmto spôsobom zdôraznili, že e, nemôžeme akceptovať porušenie ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. Pán Kelly bol našim posledným rečníkom v rámci jednominutých vystúpení a teraz pokračujeme rýchlo v našom programe a dostávame sa k ďalšiemu bodu a to je správa pána Tomasa Mana demografické výzvy a solidarita medzi generáciami. A okamžite dávam slovo nášmu spravodajcov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, milé kolegyne, kolegovia. Výbor pre zamestnanosť urobil jasný signál, pokiaľ ide o demografické zmeny. Poprvýkrát tu máme spoločný balíček, ktorý sprepája starých a mladých. Ide tu o generačnú spravodlivosť ako nový inovačný postup. Nežijeme už len popri sebe, ale žijeme spoločne pokiaľ chceme dať tejto diskusii stabilnú platformu, musia členské štáty urobiť určitú bilanciu v tejto oblasti. Týmto by mohli ísť aj e, vytvorené štruktúry, pokiaľ ide o prognózy e, takýchto e, tém. Bude pre nás ľahšie vypočítať, aké budú odvody do daňové odvody, ako sa bude vypočítavať dôchodok takýmto generačným, rev, takouto generačnou revíziou poprvýkrát budeme mať vlastne e, pod kontrolou vý, dopady takých, takéhoto spolužitia. Však všetkých našich členských štátov na úrovni Európskej únie sa musí e, dať jasný signál. Tento signál musí smerovať aj k rade, aj komisie pod, Nepotrebujeme rovnaký vek odchodu do dôchodku. Musíme skôr e, privítať to, že máme rozličné veky, kedy sa odchádza do dôchodku. Nemali by sme nutiť dôchodcov, aby sa vzdali svojej práce na základe toho, že prekročili určitý vek. A aj Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku e, v tejto oblasti jasne potvrdil takýto trend. E, dôchodcovia by sa mali mať možnosť uchádzať o prácu a nemali byť znevýhodňovaní na základe svojho veku. Pre starších spolupčanov žiadame Európsky pakt 50+. E, plus do roku 2020 by sme mali dosiahnuť tri ciele. Poprvé, e, kvótu zamestnancov, ktorí budú mať viac ako 50 rokov, by mala byť zvýšená 55 a finančné požiadavky na, e, a, e, musia byť zlepšené a potom pokiaľ ide o občanov, ktorí majú styrš, viac ako 60 rokov, by mali mať príležitosť zostať dlhšie na pracovnom trhu. Na druhej strane tejto vekovej škály máme ešte mladých ľudí. E, snažíme sa rozpracovať e, garanciu pre mládež. Každému mladému človeku by mala byť garantovaná nezamestnanosť 4 e, mesiacov a potom by mal mať príležitosť zamestnať sa alebo sa preškoliť alebo študovať ďalej. Čiže tu sa držíme princípu podporovania, ale podporovanie nie je, je samoučelným riešením. Ak mladí ľudia nebudú mať dostatočné vzdelanie, tak by mali mať príležitosť dovzdelať sa, aby potom mohli nájsť zamestnanie. Či skutočne som sa veľmi tešil z toho, že Európska komisia jednu časť mojho, spr- mojej správy už zapracovala pred pár týždňami rok 2012 e, vyhlásila za rok e, aktívneho starnutia. To je jasný signál v správnom e, momente potrebujeme väčšinu eh, vo výbore, aby sme požiadali ešte eh, prísnejšie, respektíve eh, kvalitnejšie antidiskriminačné požiadavky. Potrebujeme urobiť ešte veľa, pokiaľ ide o zlepšenie situácie, ktorá sa týka starších občanov. Musíme odbúrať byrokraciu a musíme sa držať hlavnej myšlienky, aby sme ľudí nevyčlenovali. Musíme ich práve pre toto exkluziou ochraňovať EPP e e, preto urobila návrh e, z vlastnej iniciatívy, ktorý je v tomto smere. A vo výbore pre zamestnanosť sme sa zhodli na tom, že budeme mať do budúcna viacero návrhov, 22 kompromisov a dospeli sme ku kompromisu. Ďakujem kolegom a kolegyňam aj z ostatných politických skupín za ich konštruktívnu spoluprácu. Musíme aj chceme starých a mladých dať dohromady a Dúfam, že touto správou, ktorá sa týka e, ktorá sa týka spolužitia starých a mladých, že sme urobili správny krok smerom dopredu. Ďakujem pekne, pán Man. A teraz mám ešte viacero rečníkov, ktorých sa týka postup HDI. Teraz dám slovo pánovi Kelimu. Ďakujem pekne a gratulujem pánovi Manovi. E, tento návrh je veľmi dôležitý. Myslím si, že najdôležitejšie v tejto oblasti je predovšetkým to, že musíme zmeniť náš postoj, pokiaľ ide o dôchodok a odchod do dôchodku, aj pokiaľ ide o prácu. Mali by sme mať postupný odchod do dôchodku na dobrovoľnej páze a nie nejaký nútený odchod do dôchodku ja som sa rozprával s jedným pánom pred dvomi týždňami, ktorý povedal, že ešte do dôchodku. Tak som sa spýtal, máte 65 rokov. A on povedal, že ešte nemá 65 rokov, kedy by musel ísť do dôchodku, ale odišiel o rok e, skôr z vlastnej iniciatívy. Čiže takúto príležitosť by mali mať ľudia. A druhá vec je, že e, zvyk v mojej krajine e, pardon, mládež v našej krajine je najznevýhodnejšou sociálnou skupinou, e, postihla ju aj ekonomická kríza. Musíme dať vzdelaným mladým ľuďom, aby mali príležitosť e, vycestovať, a chcú vycestovať za prácou, pretože doma nemáme prácu. Sú tu inovácie, e, ktoré sa našej krajine týkajú, ale ak ľudia odcestujú do zahraničia za prácu, tak by sme mali ich v tomto podporiť. Ďakujem, pán Kelly, pani Brinkevič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať eh, spravodajcovi. Eh, súhlasím s viacerými eh, myšlienkami, ktoré sú zapracované v tejto správe. Súhlasím, v ide o solidaritu medzi generáciami. Ale keď hovoríme o starších ľuďoch, o staršej generácii, tak si nemyslím, že by sme sa mali vzdať ustanovenia, ktoré sa týka predčasného dôchodku. Niekedy si ľudia vyberú predčasný dôchodok, pretože nemajú iné východisko. Ak sa zamyslíme nad dopadmi ekonomickej krízy, tak by sme mohli povedať, že predčasný dôchodok by mohol byť jedným s možným riešením alebo jediným riešením pre tých ľudí, ktorí by inak prišli o prácu. Penzín, Ne systémy sú rôzne v jednotlivých členských štátoch a preto by sme mali brať do úvahy to, ako to v jednotlivých členských štátoch vyzerá. Nemali by sme e, sa držať iba jedn- princípu, že jedna bude, riešenie bude vyvať všetkým. Nech sa páči. Ďakujem pekne Tomasovi Manovi za prácu a dobrú spoluprácu aj vo výbore. Som potešená, že veľa mojich pozmeňovacích návrhov bolo zapracované v tomto výbore. Čelíme skutočnosti, že veľa starších ľudí sa s nimi zaobchádza horšie v členských štátoch. A diskriminácia ako keby, ale sú tu aj iné spôsoby, ako sa zle zaobchádza s ľuďmi. Je tu diskriminácia vo vzťahu k veku na pracovisko, a preto som skutočne rada a žiadam, aby sme zapracovali e, smernicu 2012. Takisto som rada, že môj pozmeňovací návrh, ktorý sa týka povinného veku odchodu do dôchodku, e, bol takisto zapracovaný. Je nesprávne nútiť starších ľudí, aby prestali pracovať, keď ešte chcú pokračovať v práci, ak majú vôľu takto pokračovať. Mali by sme teda vyvíjať tlak na radu, aby odblokovala horizontálne ustanovenie, ktoré je diskriminačné vo vzťahu k veku. Starší ľudia majú také isté práva ako ktokoľvek iný. Prosím vás, hlasujte za pôvodný nárok a nie za návrh zo strany EPP, kde sú aj pozmeňovacie návrhy. Ďakujem, teraz má slovo pán Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem spravodajcovi Manovi za skvelú správu. Myslím si, že spravodlivosť medzi generáciami je dôležitým aspektom súžitia generácií. Neznamená to nič iné ako to, že žiadna generácia by nemala žiť na úkor druhej. A to, čo je v rodinách úplne normálne, sa dosť ťažko dosahuje v rámci spoločnosti. Ak štát príjme kredity, tak vlastne ich bude musieť splácať ďalšia generácia. A to, že sme si našu planetu požičali od našich vnúkov, je možno najpresnejším vyjadrením tohto celého. Uh, a preto by sme mali každú smernicu, každé uznesenie e, práve preskúmať aj z pohľadu generačnej vyrovnanosti. Myslím si, že táto správa sa uberá správnym smerom. Ďakujem. A ja ďakujem, hovorí pán predseda pani Figurejdo. Nehlásili ste sa o slovo, ale mám vás na zozname, tak prepačte. Tak v tom prípade dostane slovo pani poslankyňa Sehnalová. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Problematika medzigeneračnej solidarity má viacero aspektov, ako to je uvedené aj v dokumente pána spravodajcu Mana. Jeden z najzávažnejších je otázka spôsobu zabezpečenia, dôchodkové zabezpečenia v staršom veku a financovanie, ktoré by malo garantovať dôstojné dôchodky v dlhodobom horizonte. Preto v tejto správe považujem za problematický odsek predovšetkým odsek 99, kde spravodajca uvádza, že je potrebné, aby bol priebežne financovaný penzijný systém a tento aby bol nahradený systémom, ktorý by sa zakladal na kapitálových fondoch. Súčasná kríza upozornila aj na nebezpečenstve, ktoré e, súvisí s podviazaním solventnosti niektorých privátnych fondov, na ktoré dopadli úrokové sazby a hodnoty investícií. V roku 2008 napríklad súkromné penzijné fondy stratili viac než 28 svojej hodnoty. V dôsledku poklesu tejto solventnosti boli nútené predať aktíva so stratou. Viacero z nich je ešte stále na hranici platobnej schopnosti. Kapitálové penzijné fondy nemôže byť odpovede na demokratický, demografický vývoj. Sú finančným produktom, sú tam nezanedbateľné rizika a preto si nemyslím, že je dobré, aby sme vystavovali týmto rizikám zabezpečenie dôchodkov. Teraz z češtiny prejdeme do slovenčiny, dáme slovo pánovi Mikolášikovi.

o problemă de actualitate o reprezintă tinerii și bătrânii care întâmpină... Ďakujem pekne za slovo. Naši mladí ľudia majú problémy a zároveň aj starší ľudia, keď e, si hľadajú prácu. Práve preto generačná spravodlivosť je dôležitou výzvou pre európske politiky. To sa týka aj národných politík. Ja si myslím, že systém flexicurity a stratégia 2020 môžu prispieť k miere zamestnanosti vo výške 75 Podľa mňa to je správny krok správnym smerom. Ja si myslím, že tak ako komisia, ako aj rada, musia zabezpečiť eh, presné štatistiky, presné čísla to znamená, že zároveň je dôležité uplatňovať všetky indikátory Eurostatu rovnako všetky štátov. Ja by som chcela pogratulovať pánovi Manovi. Podarilo sa navrhnúť mnohé atraktívne riešenia. Je to napríklad aj balík, ktorý, balíček, ktorý by sa týkal záruk pre mladých ľudí a ten balík 50+. Plus. Ďakujem pekne. A teraz pán Luhan. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia v budúcich rokoch okrem krízy budeme mať pred sebou ešte ďalšie výzvy. Najdôležitejšia z nich je práve demografické zmeny a zmeny niektorých regiónov. Členské krajiny budú zohrávať e, rozhodujúcu úlohu, aby dopady na občanov boli čo najmiernejšie. Ľudia musia e, byť podporovaní tak, ako si to vyžadujú primeranými komunitárnymi nástrojmi, napríklad štrukturálnymi fondami. Aby budúce výzvy mohli byť zvládnuté, tak treba e, osobitne na, pozerať na mládež, pretože tá musí byť zapojená. Musíme investovať do mladých, musíme jej umožniť prístup k dobrému vzdelávaniu a potom musíme tejto, týmto mladým ľuďom poskytnúť aj dobré pracovné miesta alebo ich podporovať ako e, mladých podnikateľov. Takto ich začlenenie bude môže byť e, umožnené a budeme môcť bojovať proti najdôležitejším príčinám, ktoré vedú k poklesu pôrodnosti a k e, sociologickým rozdielom medzi generáciami. A teraz má slovo komisia. Nech sa páči, pani Malström. Ďakujem, chcem poďakovať a poblahoželať pánu Manovi za jeho dobrú správu. E, veľmi komplexná správa v tejto demografickej oblasti. Komisiu veľmi teší, že e, správa vyzdvihuje stratégie, ktoré umožňujú e, Európskej únii bojovať proti týmto výzvam komplexným spôsobom. Nový akčný program, program 50+, program pre mladých, rôzne ďalšie iniciatívy. Ďalej je tu množstvo zaujímavých eh, podnetov, pokiaľ ide o medzigeneračnú solidaritu, pretože ako ste správne povedali, je to cieľom pre EÚ po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Komisia, ako viete, prijala dve základné iniciatívy, našu zelenú knihu k eh, dôchodkom, nasledovaná bude budúci rok bielou knihou a náš návrh vychádzajúci z vašeho návrhu. Rok 2012 bude rokom aktívneho starnutia. Ďalej správa o demografii, ktorá naznačí najnovšie demografické trendy a ukáže nám to, ako nás, na nás dopadla ekonomická kríza, pokiaľ ide o e, schopnosť členských krajinov vysporiadať sa so starnutím. Budúce desaťročie bude dôležité pre EÚ, pokiaľ ide o starnutie Eh, veľké generácie eh, z, z rokov baby boomu eh, pôjdu do dôchodku a veľa menšie generácie budú v zárobkovom veku. Ďalej migračné toky, to všetko sú výzvy pre politikov. Ďalej ciele 2020, ktoré sa nebudú dať splniť, ak naozaj nezmobilizujeme náš demografický potenciál. Musíme viac zlepšiť e, e, trh práce, integrovať e, migrantov, lepšie podporovať prac, pracovnú migráciu a ďalšie možnosti a všetky tieto gigantické veci, ktoré, ktoré máme pred sebou. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Colleagues, the debate on this item is closed. Táto téma je uzavretá, kolegovia a hlasovať o nej budeme zajtra. A teraz naša posledná správa, správa e, v rámci